E, komentáre a tým pádom pri tento, túto zapisnicu schvalujeme. Prvý bod dnešného programu je vyhlásenie Rady a komisie programu e, pomoci potravinovej pre e, tých, ktorí ju potrebujú, program potraviny zadarmo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 Vážené zhromaždenie, vážení poslanci a poslanky, neďakujem pekne za to, že tento bod sa dostal do dnešného programu, pretože ide o niečo veľmi zásadné, o európsku solidaritu a o stav tejto solidarity a ide taktiež o našu európsku zodpovednosť za slabších, za tých na okraji, za tých, ktorí potrebujú našu pomoc a ktorí sa dostali na okraj našej spoločnosti nie vlastnou vinou. Chcel by som vás informovať o stave veci v tejto dôležitej téme. Viem, že v marci 2010 Európsky parlament veľkou väčšinou schválil správu pána Sekierského a v júli 2011 sa vyslal apel v tom zmysle, že je potrebné nájsť rýchle riešenie. Takže tento program potraviny zadarmo by, sa mal, pokračo- by mal pokračovať aj v ďalších rokoch. Význam tohto programu pre našich občanov je zjavný. Ukazuje sa to v tom, že 18 miliónov ľudí už využilo túto pomoc. Nie len ľudia bez prístrešia, migranti, e, nezamestnaní, starší ľudia, postihnuté osoby, a ľudia, ktorí majú ťažký osud. Boli to však aj ľudia z rodiny s mnohými deťmi a samostatne um, fungujúci rodičia. Viac ako 18 miliónov eh, ľudí eh, dostalo túto pomoc Viem, že tisícky lokálnych charitatívnych organizácií sa zapojilo do presadzovania realizácie tohto programu. 100 tisíce dobrovoľníkov, ktorí rozdeľujú potraviny pre tých núdznych. A takýmto spôsobom sa mladí ľudia môžu naučiť, ako pomáhať ostatným. Tento program funguje už 25 rokov a je potrebné nielen splniť ciele, spoločnej zahraničnej politiky, avšak je to príspevok k vybudovaniu lepšej občianskej spoločnosti, k lepšiemu spoločenskému vývoju. Mohli by sme povedať, že tento program sleduje strategické ciele EÚ a aj stratégie Európa 2020. Mnohí občania, charitatívne organizácie čakajú na pozitívne informácie zo Štrásburgu a z Bruselu a som si istý, že mnohí ľudia sledujú túto našu dnešnú debatu. Tento program umožňuje umožňuje z dôvodov intervencií rozdeľovanie potravín pre konkrétne organizácie, ktoré potom ďalej rozdeľujú túto pomoc ďalším príjemcom v EÚ. V posledných rokoch sa e, tento program výrazne zmenil. E, intervenčné nákupy ako nástroj um, intervencií na trhu uh, sa zredukoval a obmedzila na určité produkty. Preto sme počas posledných rokov zažili, že často aj produkty pre tento uh, potravinový program sa museli nakupovať na trhu. Prostriedky pre ďalší e, rok boli výrazne obmedzené a je stvojú obavy, že v roku 2013 bude objem prostriedkov ešte menší alebo že prostriedky by mohli dokonca úplne chýbať tohto miesta by som teda rád počiarkol, aby sa predsedníctvo snažilo o dosiahnutie kompromisu takého, ktorý by zabezpečil pokračovanie programu v jeho komplexnosti. Väčšina členských štátov sa vyslovila za tento program, avšak jestvuje menšina takých, ktoré program blokujú. Počuli sme tu rôzne argumenty, väčšina si myslí, že tento program sleduje e, ciele sociálnej politiky a táto e, je v kompetencii členských štátov. Práve preto, že členské štáty myslia, že EÚ by nemala podporovať tí núdzne osoby z rozpočtu EÚ. Bohužiaľ, túto pozíciu nezdielam. Nechcel by som tieto členské štáty kritizovať, pretože toto nie je úloha predsedníctva rady, avšak solidarita znamená pomoc pre núdzne osoby v rámci EÚ. Nemali by sme zabúdať na to, že účasť v tomto programe je dobrovoľná. A komisia povedala, že v žiadnom prípade Neexistujú rozpočtovo-technické alebo právne problémy, ktoré by um, zahatali pokračovanie programu. Pre tento program sme si v rozpočte vytýčili kvótu a každý občan musí prispieť sumou iba jedného eura do roka na to, aby tento program mohol pokračovať ďalej. Pán uh, komisár Ciolos opakovane zdôraznil, že nemáme žiadne bariéry preto, aby, aby tento program nemohol pokračovať. Komisia k programu predstavila pozmeňujúci návrh, mierne sa zmenili pravidlá a teda sa vysvetlila legalizácia nákupov na trhu. Takže všetko je v právnom rámci v poriadku. Kritiko, kritici tohto programu nemôžu teda použiť žiadne technické alebo rozpočtové argumenty proti pokračovaniu a na ich pleciach je teda zodpovednosť za pokračovanie tohto programu. V takejto situácii sa nemôžu správať ako chorí, ktorý sa snaží rozbiť teplomer. Nemôžeme proti chudobe bojovať, ak sa vzdáme tohto programu. Chudoba nás potom dvojnásobne postihne. Nehambíme sa za chudobu, avšak snažme sa proti nej aktívne bojovať. Dámy a páni, viete, že komisia v novom finančnom výhľade navrhla financovanie tohto programu, eh, aby sa presunulo z rubriky 1 do rubriky 2. Komisia si, si myslí, že tento program e, viac patrí alebo sa hodí do stratégie Európa 2020. Preto komisia navrhne právny akt s ohľadom na nové e, plánovacie obdobie od roku 2014. Dúfajme, že v tomto časovom období podporia program všetky členské štáty. Samozrejme, že e, program potraviny zadarmo nevyrieši definitívne chudobu, ale môže výrazne prispieť. Aj v najbohatších krajinách EÚ existujú osoby, ktoré sú núdzne a potrebujú pomoc. Chudobou netrpia len ľudia v mestách, ale aj mnohí ľudia v malých mestách, v obciach a v menej osídlených regiónoch. Hospodárska kríza pretrváva, nezamestnanosť sa zvyšuje a tým pádom rastie aj počet ľudí, ktorí nemajú e, dostatok prostriedkov na základný, na životné potreby. Týmto ľuďom musíme pomôcť. Týmto ľuďom musí pomôcť EÚ. Z tohto dôvodu sme túto tému zaradili na program eh, Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov v septembri. Posledná rozprava k tejto téme sa konala verejne, to znamená, že všetci občania ju mohli sledovať na internete. Bohužiaľ je to tak, že už tri roky sa nachádza rada v slepej uličke. Bohužiaľ, v čase krízy rastie počet núdznych a tento mechanizmus solidarity e, nefunguje vo všetkých členských štátoch EÚ. Potravinová pomoc pre núdznych je témou, ktorá sa pravdepodobne e, bude diskutovať v októbri na samite pre sociálne otázky. Dámy a páni, rád by som vás ubezpečil, že predsedníctvo urobí všetko preto, aby našlo riešenie aj v rámci bilaterálnych vzťahov s členskými štátmi, ktoré sú proti riešeniu. Tak na úrovni ministrov poľnohospodárstva, ako aj na úrovni vlád členských štátov. Viem, že niektoré delegácie premyšľajú o tom, či by Európska rada, ktorá bude rokovať 17. a 18. októbra, by nemala rozhodnúť v tejto veci. V, budem sa venovať tejto téme a pánu Fan Rompojovi pošlem v nasledujúcich dňoch list k tejto téme. Dámy a páni, pre poľské predsedníctvo je úplne jasné, že požiadavky komisie akceptujú mnohí poslanci a aj väčšina členských štátov a rád by som vás uistil, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa dostali zo slepej uličky a čoskoro našli v ráde kompromis posledné predsedníctva rady nedosiahli progres a nepotrebilo sa im odstrániť e, blokádu menšiny. Avšak dúfam, že počas polského predsedníctva sa to podarí. Ďakujem pekne, vážené zhromaždenie, za podporu potravinového programu, avšak obraciam sa na vás aj s prozbou o podporu. Ehm, pomôžte nám prosím e, v práci presviečacej práci v rámci jednotlivých e, vlád. Veľmi apelujem na vašu podporu. Tento program potvrdzuje opätovne, že Európska únia sa cíti zodpovedná a kompetentná e, v otázkach núdznych osôb v EÚ. Milióny občanov EÚ sú si vedomí toho, že Európska únia e, ich nenechá na okraji e, v ťažkých časoch a spoliehajú sa na podporu Bruselu a Štrásburgu. Nedokážem si predstaviť, že by tento program nepokračoval v budúcnosti, pretože tým pádom by bol postihnutý, um, bolo postihnuté nielen renomé EÚ, ale všetci by sme prehrali. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za e, Európsku komisiu pán Čeloš. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ide o veľmi aktuálnu a dôležitú tému. Program potravinovej pomoci tým najchudobnejších, o ktorom dnes hovoríme, všetci vieme, že po závažnej ekonomickej krízi počet občanov, ktorí využívajú tento program, sa dramaticky zvýšil. rady pred e, sídlami charitatívnych e, organizácií o tom len vypovedajú. Máme tu program, ktorý podporuje tieto organizácie. 440 tisíc tón potravín ročne je odovzdaných a to je viac ako polovička toho, čo e, poskytujú potravinové banky najchudobnejším. 18 miliónov osôb očaká, očakáva naše rozhodnutie. 18 miliónov príjemcov ročne. To, sú, to je počet príjemcov programu každoročne. Niekto si teraz želá, aby tento program za, zanikol práve dnes, keď tento program potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Chcem hovoriť jasne, právne a finančné aspekty na to, aby program mohol pokračovať, sa dajú vyriešiť na obdobie 2012 až 2013. Ale chýba politická vôľa na niektorých miestach. A tu chcem hovoriť jasne. Nemôžeme sa schovávať za rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Tento rozsudok nespochybňuje existenciu týchto programov, ale právny základ, ktorý má byť aktualizovaný. Je práve na politických inštitúciách, aby zmenili právny základ. A z tohoto pohľadu Európska komisia sa rozhodla jasne, pretože na obdobie po roku 2013 navrhla v rámci svojich návrhov, pokiaľ ide o viacročný finančný námec, zaradiť tento program do politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti s rozpočtom 2,5 miliardy eur na obdobie 2014 až 2020. A to práve preto, aby sme zabezpečili trvalosť programu na roky 2012 až 2013 o ktorých teraz hovoríme a kde je situácia naliehavá. Návrh komisie, o ktorom jadá rada od roku 2008 a ktorá, ktorý, sa zmenil, ktorý som zmenil e, s hľadom na to, aby som za, zapracoval vaše pripomienky, nám je tu potom e, e, nariadenie, ktoré obmedzuje nákup na intervenčné produkty a rok 2014, kedy už budeme mať nový právny základ. Už som bol e, upozornil e, radu, ako pán e, predseda rady uviedol, že ak by takéto rozhodnutie zo strany rady neprišlo, tak plán na rok 2012 by predstavoval len jednu štvrtinu čiastky v porovnaní s minulými rokmi. A v roku 2013 by sme nemali nič, pretože je málo pravdepodobné, že by došlo k intervencii na trhu, aby sme mali verejné zásoby a tak teda na základe súčasnej, súčasného právneho základu hrozí, že by nebolo možné alokovať ani jedno jediné euro, hoci aj ten rozpočet na to existuje. Rád by som vám podekoval za vašu trvalú podporu v tejto veci, obzvlášť za nedávne uznesenie z júla e, tohto roku, kde sa zdôrazňuje nevyhnutnosť pokračovania tohto programu. A som si tiež vedomý, že veľká väčšina z vás vyjadrila prianie, aby program bol aj naďalej e, bez ozbytko financovaný z rozpočtu spoločenstva. A tiež som vyjadril pružnosť, aby sa vytvorili podmienky, aby všetci, všetky členské krajiny sa mohli zúčastniť. To som vyjadril aj na rade a som pripravený preukázať flexibilitu pokiaľ by rada našla väčšinu na to, aby rozhodla. Beriem na vedomie rozpravu na rade 20. E, z 20. augusta a komisia práve skúma jednotlivé alternatívy, aby sme situáciu odblokovali a aby sme prípadne ponúkli spoločnú väčšinu pre polnohospodárskú a sociálnu politiku, aby na roky 2012 a 2013, aby sme mali spoločný právny základ a ja verím, že sa podarí odblokovať politickú situáciu na rade. Spolieham sa na vašu aktívnu podporu a verím, že podpora bude rýchlo možná, pretože je to ďalšia príležitosť ukázať, že Európa to nie je len Brusel a Štrasburg, ale že Európa tam, kde je potrebná, e, tak ta, tam sa nachádza v teréne, e, tam, kde môžeme ukázať, že každodenne konkretizujeme tieto ideály a verím, že vy budete po boku týchto zásad a ideálov a akýchkoľvek konkrétnych prejavov, ktoré v teréne ukazujú občanom našu solidaritu. Ďakujem. Ďakujem a teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny a prvým bude pán Siekiersky v mene skupiny EPP. Eh, e panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Ďakujem, pán predseda, vážený pán eh, minister, dámy a páni. Následkom dlhotrvajúcej krízy sa zhoršujú životné podmienky občanov. Eh, nezamestnanosť narastá, mnohí zamestnanci dostávajú čoraz nižšie platy a narastajú aj ceny potravín. Chudoba sa čoraz viac rozširuje. Ľudia musia e, sporiť v oblasti potravín, aby si mohli dovoliť lieky. Mnohí e, nezamestnaní dostávajú e, bezplatnú pomoc potravinovú. Už tu máme asi 80 miliónov ľudí v Európe, ktorí žijú na hranici s chudoby. Čo by nám mali povedať ľudia, čo by sme mali povedať ľuďom, ktorí sa nás pýtajú, ako, ako si vie Európa predstaviť, že v takejto situácii túto pomoc chce krátiť. Máme tu teraz čoraz väčšie obmedzenie intervencií v rámci SPP, takže máme nižšie zásoby, ale má to znamenať, že e, núdzným poskytneme menej e, pomoci potravinovej? Túto tému diskutujeme a väčšina sa vyslovila za to, aby e, pomoc potravinová bola zachovaná na rovnakej úrovni. A preto skladiem otázku, Prečo tomu nie je tak, že e, hlas poslancov, zástupcov ľudu e, nenachádza vyslyšanie? Pretože aká je potom vieryhodnosť európskych inštitúcií, ktoré často hovoria o rovných príleži- rovnakých príležitostiach, o rovnakých možnostiach, o boji proti s, e, spoločenskému e, vyhraničovaniu. Takisto stratégia 2020 je dôležitou oblasťou. Teším sa na to, že predseda komisie dnes hovoril o tejto téme v svojom prejave o stave únie. Apelujem na poslancov a tiež na zástupcov vlády, vlád krajín, ktorí tento program blokujú, tým, a, a to tak, e, a teda apelujem na nich, aby svoj názor zmenili. Strednodobé finančné plánovanie na, obdobie do roku 2020 hovorí o 2,5 miliardách eur na tento program, ale to je menej, ako bolo doteraz plánované. Doteraz sa hovorilo o 500 miliónoch ročne. Ide tu o, o 30-percentné zníženie. V novom strednodobom plánovaní by sme potrebovali určitú korektúru a teraz e, za skupinu socialistov a demokratov má slovo pán Kapulas Santos. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister, stení kolegovia kolegyne. Dnešná diskusia, na ktorej som sa mohol zúčastniť, by v podstate ani nemala byť, pretože tento problém sa mal vyriešiť už na základe zdravého uvažovania. Európsky priestor, ktorý je priestorom slobody a právnych štátov, má aj zhruba 40 miliónov ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. To znamená, že nedostávajú každý deň kompletnú potravu. Táto situácia je skutočne veľmi vážna a v budúcnosti sa pravdepodobne ešte zhorší. Ekonomická kríza viedla k vysokej nezamestnanosti a to práve v čase, keď sociálne politiky, respektíve rozpočty sociálnej politiky boli skracované, predovšetkým v kontexte šiestich krajín, ktoré vytvárajú určitú blokujúcu menšinu, ktorú, ktorá blokuje to, aby sme našli riešenie pre rok 2012. Vítam návrh komisárov, e, aby sme našli spoločne právne riešenie na vyriešenie problémov, ktoré tu odzneli. Avšak treba povedať, že e, rada ako keby nebrala do úvahy vážnosť situácie a vážnu situáciu, v ktorej ľudia niektorí musia žiť. Preto apelujem na radu a na polské predsedníctvo, aby sme vyriešili tento problém raz a navždy, aby sme konečne urobili niečo, aby sme urobili nápravu v oblasti tejto škody, ktorej sa dostalo práve v oblasti solidarity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane na dve minúty pán Lion slovo. Ďakujem pekne, pán komisár, pán minister. Momentálne sa nachádzame vo veľmi vážnej situácie, pokiaľ ide o tento program. Podľa mňa, a chcel by som sa vyjadriť veľmi jasne, som presvedčený, že tento program patrí do oblasti sociálnej politiky a nie dal by sa dávať do súvisu s politikou polnospodárstva. Avšak mali by sme zájsť ešte ďalej a mali by to byť národná zodpovednosť na členských štátov a preto podporíme návrhy komisie, kde sa v podstate snaží nájsť riešenie dlhodobého charakteru, ktoré by predstávalo, že sa to pre, pretransferuje z headingu 1 do headingu 2. Ďalšie roky tohto programu a návrhy, ktoré sú tam stanovené, sú jednoducho neakceptovateľné. Musíme nájsť rýchle riešenie. Peniaze, ktoré sú k dispozícii charitám v členských štátoch, v dvoch čl- 20 členských štátoch, sa znížili a zdá sa, že rada riešenie ešte stále blokuje. A máme 80 miliónov ľudí, ktorí by normálne z takýchto programov mohli profitovať. To je skutočne škandalózna situácia, v ktorej sa nachádzame a nie je akceptovateľné, aby sa niečo takéto udialo v 21. storočí. A to práve v období krízy, keď musíme apelovať na radu, aby sa chopila svoje zodpovednosti a brala situáciu vážne. Či už veríte k tomuto programu a či by mal byť národný, alebo či by sa mal dostať do oblasti sociálnej politiky, je tu jasná povinnosť na to, aby sme tento problém vyriešili pre obdobie ďalších 22 rokov. Musíme nájsť prechodné riešenia na obdobie dvoch rokov a, a rada by jednoducho mala spolupracovať s komisiou vysielať s parlamentom, aby sa toto zablokovanie skončilo. Musíme nájsť jasný základ pre budúcnosť tohto programu a je neakceptovateľné, aby chudobní boli rukojemníkmi tohto celého blokujúceho ducha rady a musíme spolu s na spoločné riešenie. Takisto treba apelovať na vnútroštátne vlády, aby brali zodpovednosť vážne v tejto oblasti a navrhli čo možno najrychlejšie riešenie, aby sme pomohli tým, ktorí potrebujú pomoc v tejto oblasti, predovšetkým na rok 2012 a 2013. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Nikolson. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister, ako môj predrečník. Myslím si, že sme skutočne vo vážnej situácii a uznávam, že milióny ľudí potrebujú túto pomoc. Musíme nájsť finančné prostriedky, avšak momentálne sa nachádzame v situácii, kde sa celé financie do istej miery spochybňujú a ich budúcnosť Pán minister jasne povedal, že budeme mať menej potravín v potravinových bankách pre, v roku 2013 ako v roku 2012 a to je realita. Vieme, že potravinová bezpečnosť už nie je v takej situácii, ako to bolo v minulosti a to je skutočne veľká výzva pre nás všetkých. Ale ako môj predrečník uviedol, musím sa ešte raz spýtať, či by sa to malo financovať z politiky polnohospodárskej alebo z politiky sociálnej Nemôžeme jednoducho niečo spájať iba preto, že nesúhlasíme s predchádzajúcim riešením. To znamená, ktorý fond bude zohrávať úlohu. A to je kľúčová otázka, na ktorú musíme nájsť odpoveď. Chcel by som sa spýtať komisára, či tento fond skutočne je efektívny, či je dostatočne efektívny. My plýtváme potravinami v Európe. Je skutočne toto najlepšie riešenie, ktoré máme? Musíme nájsť konkrétne riešenie. Uznávam, že je tu skutočne veľké riziko chudoby naprieč celou Európou a uznávam to skutočne z celého srdca a chcel by som pomôcť, ale musíme si dať konkrétne otázky a nájsť odpovede. Dúfam a takisto aj doverujem, že môžeme vytvoriť uznesenie a chcem, aby Rada pre poľnohospodárstvo našla riešenie, pretože nie som presvedčený o tom, že môžeme sa tváriť, že tento problém neexistuje. Avšak nemyslím si, že momentálne sa problému stávame správnym spôsobom. Ďakujem. V mene zelených dostane slovo pani Karimateli. Nech sa páči. Počet e, chudobných a nezamestnaných sa v EÚ naďalej zvyšuje. Je to viac ako 23 miliónov ľudí, ktorí sú na hranici chudoby. 6 členských štátov však chce tento program potravinovej bezpečnosti zastaviť. E, Nemecko, Spojené kráľovstvo, e, Česko, Holandsko a ďalšie existuje rozsudok e, Európskeho súdneho dvora o udržaní tohto programu, avšak už v júli sa hovorilo na podnet mojej politickej skupiny zelených o tom, že by sme mali zachovať tento program a my máme záujem na vypracovaní dlhodobého riešenia, avšak milióny chudobných sú od tohto programu závislí a my s rozpočtom nemôžeme nič urobiť. Um, viac ako 300 miliónov eur bude chýbať v potravinových bankách a um, národné vlády budú musieť nejakým spôsobom tieto diery zapchať. Myslím si, že je to otázka solidarity, pretože nemôžeme dovoliť menšine vlád, aby uh, zastavili potravinovú pomoc pre 100 tisíc ľudí, pretože ide o prežitie boj s chudobou, zlá výživa. E, to je um, potreba určitých impulzov pre spoločnú poľnohospodárskú politiku a je potrebné zabezpečiť výživu obyvateľstva. Treba myslieť aj na najchudobnejších, ktorí majú právo na vyváženú stravu. Len vyvážená, trvalo udržateľná poľnohospodárska politika môže znížiť počet e, chudobných a zle vyživených ľudí. Dúfam, že nájdeme potrebné prostriedky a rada by som apelovala najmä na dánsku vládu, ktorá bude od januára predsedať Európskej únii. Zoberte rozum do hrsti. Potrebujeme mŕtvych eh, a hladných na to, aby sme si uvedomili, aká dôležitá je táto téma, keď ide o to, aby sme zachovali potravinové banky. Eh, rada eh, nezasiahla v správnej oblasti. Komisia sa vyjadrila v tom zmysle, že ľudia sú dôležitejší než financie a to by sme mali zdôrazňovať. Budeme sa snažiť na tejto téme pracovať a v prípade potreby budeme opakovane konštruktívnym apelom e, opakovať naliehavosť tejto témy. Ďakujem pekne. A teraz za konzervatívnu stranu pani Gabi Cimer. Notleidende bedürfen nicht Chudoba neznamená, že eh, by sme mali týmto ľuďom venovať len svoju spolúčasť, ale mali by sme im reálne pomôcť. Včera sme v tejto miestnosti hovorili o potravinovej pomoci pre ľudí z rozvojových krajín a dnes sa musíme zasadzovať o to, aby také vlády ako nemecká, eh, britská, česká a holandská neobmedzovali právo týchto ľudí na pokračovanie tohto potravinového programu. 53 ľudí, miliónov ľudí v EÚ je postihnutých chudobou. To znamená, že si nemôžu dovoliť uh, každý deň plnohodnotnú stravu, iba každý druhý deň. A 19 miliónov ľudí je odkazaných na um, program potraviny zadarmo. Um, moto jedného z nasledujúcich rokov v Nemecku je, aby sme sa venovali týmto ľuďom. Mali by sme mať väčšiu odvahu na to, aby sme sa spoločne vyrovnali s touto výzvou, aby sme solidárni e, s ľuďmi vo všetkých regiónoch a dali im k dispozícii dostatok potravín. Ďakujem. Kolega, en nombre Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz za politickú skupinu nezaradených pán Stojanov. Ďakujem, pán predseda. To, čo som sa naučil na univerzite, um, je, že neexistuje strava zadarmo, potraviny zadarmo. 2,5 milióna Bulharov žije zo 150 eurového mesačného dôchodku. A ak musíte platiť lieky a ešte aj iné veci, tak na potraviny vám nezostanú žiadne peniaze. Bolo tu povedané, že by sme mali zaplatiť euro za rok na financovanie tohto programu, avšak bulharskí dôchodcovia už 2,5 milióna eur za tento program zaplatili. Tento program nefunguje, nie je dobre zorganizovaný v Bulharsku. Rád by som, rád by som pripomenul pánu komisárovi a celej komisii, že tento program musí byť prístupný všetkým občanom v Európe, vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pani Cimer, že na to upozornila a pripomenula to. Tak, že tu máme takúto blokujúcu menšinu a rád by som vyzval pána Savického, aby nám povedal, kto sú tieto členské štáty aby sme potom mohli povedať ostatným občanom a aj tým, ktorí nás počúvajú, kto to je, kto blokuje program. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz máme rečníkov za politické skupiny vybavených. Teraz bude hovoriť pán Albades na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister, vážené kolegyne a kolegovie. Vy, pán komisár a vy, pán minister a mnohé členské štáty ste sa rozhodli pokračovať v tomto programe potraviny zadarmo, avšak ako sme počuli, je na to potrebné politické rozhodnutie. Zodpovednosť za túto dôležitú tému však primárne leží na pleciach členských štátov a nemôžeme akceptovať, aby ľudia v Európe nemali čo dostatok potravín a je sociálnou zodpovednosťou členských štátov zabezpečiť zmenu. V Nemecku existujú zákony na to, aby pre všetkých občanov Spolkovej republiky Nemecko boli, bol zabezpečený dostatok potravín. E, rozsudok e, Európskeho súdneho dvora však zmenil e, tieto pravidlá. Súd skonštatoval, že doterajší program v súčasnej podobe nezodpovedá právnemu základu zmluv. Som si vedomý toho, že je potrebné nájsť odpovede na to, aby sme mohli zabezpečiť podporu pre milióny núdznych v EÚ. Avšak ešte raz zdôrazňujem, že sociálno-politickú zodpovednosť majú na pleciach členské štáty. Mali by sme o tom asi porozmýšľať, či by nebolo lepšie namiesto európskeho programu zaviesť program v členských štátoch, ktorý by presahoval e, náš sociálny program e, v Bruseli a bol by spolufinancovaný, aby sa tak zabezpečilo správne riadenie potravinového programu v každom členskom štáte. Ja sa samozrejme e, vyznávam e, v solidarite v rámci EÚ. Naša politická skupina určite bude spolupracovať, aby sme našli riešenia pre núdznych. Zažil som to v Brazílii, kde som e, bol na výlete mladí Brazílčania, nám, nás poprosili, aby e, si mohli zobrať z našich tanierov to, čo sme nezjedli v reštaurácii. Ja som bol absolútne šokovaný, pretože v takej bohatej poľnohospodárskej krajine sa niečo takéto stalo. Ďakujem pekne, pán Des. A na 1,5 minúty pán De Castro. Grazie, signor presidente. Caro Marek. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Salinský, pán komisár, program distribúcie potravín v prospech ľudí, ktorí žijú v chudobe, je veľmi dôležitý nástroj, predovšetkým pre tých najchudobnejších v našich spoločnostiach. Ide tu o niečo, čo bolo veľmi úspešné v minulosti. 440 tisíc tón bolo distribuovaných 18 miliónom ľudí v minulosti, medzi tými aj veľa detí. Je tu číselné vyjadrenie, ktoré bude v budúcnosti ešte rásť, pretože prístup k potravinám je základným právom všetkých. Nemôžeme ísť proti tejto blokujúcej menšine kvôli tým ťažkostiam, ktoré sa objavili na Rade ministrov pre polnohospodárstvo. My podporujeme to, čo bolo rozhodnuté zo strany súdu, avšak musíme nájsť znenie textu, ktoré by jednoducho zobralo do úvahy toto rozhodnutie súdu. Ale nemôžeme prerušiť tento program. Európa dnes hovorí o 500 miliónoch eur, ktoré by zainvestovali do programu e, potraviny zadarmo. V Spojených štátoch amerických existuje podobný program, ktorý obsahuje až 20 miliard eur, takže skutočne je veľmi dôležité, aby sme do toho investovali veľa úsilia a ďakujem polskému predsedníctvu, pánovi ministrovi a takisto chceme poďakovať aj pánovi komisárovi za to, že zobrali si túto tému k srdcu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Aylward Lyon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľa ľudí žije v chudobe. To znamená, nemôžu si dovoliť ani poriadne jedlo každý druhý deň. Táto blokujúca menšina v rámci tohto programu je neakceptovateľná. Opozícia takejto schéme e, by bolo to, že by sme podporili tento program v rámci stratégie EU 2020 redukcia chudoby a sociálnej marginalizácie v Európe je veľmi dôležité. Tento program predstavuje konkrétnu metódu, ako môžeme zaobchádzať s chudobou, pokiaľ ide o distribúciu jedla. Avšak nevenuje sa konkrétnemu problému iba zlepšuje situáciu tým, ktorí jednoducho nemôžu nájsť e, a zaplatiť si potraviny sami. Niekedy musíme urobiť menšie a nemôžeme sa pozrieť na celkový obraz. Veľa európskych programov sa venuje práve takýmto problémom a majú veľmi dobrý úmysel, ale častokrát zostanú iba na papieri a málo kedy majú z nich prospech aj ľudia, ktorí tento prospech potrebujú. Tento program ktorý zabezpečuje jedlo toľkým tisícom a miliónom ľudí, je veľmi dôležitý. Máme veľa potravinových bank a charit. To je skutočne merateľný systém, ktorý funguje a ktorý pomáha práve tým, ktorí potrebujú. Nie je to nejaká ašpirácia na papieri trochu mm, sedliackého rozumu je veľmi dôležitého, aby sme sa tejto problematike postavili a vítam e, to, čo povedal pán komisár, aj príspevok pána ministra, pána komisára, ako to tu odznelo. Momentálne nemôžeme politikárčiť, pretože ide o veľmi vážny problém. Ďakujem pekne. Pán Alward, teraz má slovo pani Ilda Figurejredo. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sme viackrát zdôraznili význam potravín zadarmo pre ľudí, ktorí tieto potraviny potrebujú. V roku 2009 to bolo 18 miliónov. 43 miliónov ľudí v Európe žije v extrémnej chudobe a je tu riziko, že nebudú mať dostatočné množstvo potravín. To sa týka 20 miliónov detí. A niektoré z týchto ľudí jednoducho častokrát hľadajú potraviny alebo jedlo v kontajneroch. To je jednoducho neakceptovateľné Nemôžeme redukovať financie, ktoré boli na to určené, že sa z roka na rok budú znižovať. Chudoba potrebuje iné konkrétne opatrenia na to, aby sme sa s ňou vysporiadali. Nie len úsporné opatrenia, ktoré zvyšujú chudobu a nie znižujú. a sociálnu exkluziu. Musíme myslieť aj na to, že Európsky parlament prijal uznesenie, v rámci ktorého je, bola odsúhlasená aj dohoda o minimálnych platoch. 60 E, priemernej mzdy v jednotlivých členských štátoch. Čiže Európska komisia musí takéto návrhy týkajúce tejto problematiky predkladať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Herbert Dorfman. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister, vážené kolegyne a kolegovia. Myslím si, že je nespochybniteľné, že úlohou verejnosti je pomôcť a podporiť ľudí v chudobe a že našou úlohou je dozrieť na to, aby našich 500 miliónov občanov malo dostatok stravy. To je úloha tohto programu a tiež by sme rádi vzbudili sympatiu vo verejnosti a myslím si, že doteraz tomu tak aj bolo. Rád by som však pripomenul, že e, v tejto inštitúcii sme nedávno schválili ciele Európa 2020, kde sa nachádza jeden z cieľov do roku 2020 a to je potravinová bezpečnosť a ak tento program momentálne zrušíme, tak tento cieľ nedosiahneme. Určite v nasledujúcich rokoch program nezlá zlacnie, ale bude drahší. Avšak myslím si, že tento program je dobrým programom na boj s chudobou a že po hlasovaní v členských štátoch e, sa stalo, že e, sú zodpovedné za túto sociálnu politiku a myslím si, že v rámci tohto programu by to nemalo byť tak, ako už sme e, počuli v inom prípade, v prípade USA, že toto bol na, e, nástroj polnohospodárskej politiky, napríklad v USA sa e, vo veľkom um, vysokom percente um, takýmto spôsobom využívajú prebytky z polnohospodárskej produkcie. Myslím si, že je nevyhnutne potrebné, aby sme v krátkej dobe, teda v rámci tohto finančného výhľadu, otvorili túto tému a potvrdili, že program bude pokračovať. Um, v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdneho dvora by sme mali uh, porozmýšľať nad tým, ako je možné inými metódami dosiahnuť cieľ. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Ale mohli ste hovoriť iba 1,5 minúty, teraz 1 uh, minúta pre pani uh, Grelier. Vážený pán predseda, Rada ministrov poľnohospodárstva nedosiahla um, zníženie európskej pomoci o 45 a musíme bohužiaľ skonštatovať, že blokácia minoritov členských štátov viedla k nevôli v občianskej spoločnosti. Škodí to dôveryhodnosti a imidžu EÚ. Um, Európa sa samozrejme sústredila na záchranu trhov. Pán Barozo to zdôraznil vo svojom príspevku dnes ráno, ale zabudli sme na tých, ktorí sú najpostihnutejší krízou. Uh, vzniká tak atmosféra um, nedôvery a uh, nespravodlivosti, čo určite škodí demokracii. Pán komisár, členské štáty a aj Francúzsko kde sa teraz prelievajú krokodílie slzy, sa musia spojiť. Je to len otázka politickej vôle. Ak e, chcete, tak v pondelok na Rade sociálnych ministrov sa táto téma objaví. Ďakujem. 1,5 minúty, pani de Sarnes. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme eurokrízu, máme potravinový program a v oboch prípadoch vidíme národný egoizmus, ktorý je v popredí. Členské štáty uh, sa um, odkláňajú od princípu solidarity a um, um, nohami stúpajú po tomto princípe. Všetci a najmä tí, ktorí sú v núdzi, ktorí sa musia vysporiadať s najväčšími problémami a naliehavo potrebujú potraviny od charitatívnych organizácií, sú postihnutí. Dnes je to viac ako 13 miliónov ľudí v Európe. Európa týchto ľudí nesmie nechať v štychu. Pán komisár, vy sami ste nám dali mnohé dobré vysvetlenia a veľmi správne ste konštatovali, že Európa musí dostať svoje zodpovednosti a členské štáty musia túto neakceptovateľnú blokádu ukončiť. Je to v záujme najchudobnejších, najnudznejších, najmä v čase, kedy máme krízu na našom kontinente, ale samozrejme ide aj o česť našich európskych inštitúcií a v tomto boji by som rada povedala komisii a predsedníctvu rady, hovorí, že vám musí byť jasné, že vám budeme stáť za chrbtom ako podpora a všetci vás v tomto boji budeme podporovať. Ďakujem. Slovo má teraz pán Patrik Lujark. Ďakujem pekne. Okrem eh, kvetnatých prejavov, ktoré tu počujeme, je tu aj veľmi dvojaká nevďačná úloha. Poprvé sa môžeme uspokojiť len s zistením, že e, chudoba je akýsi e, prirodzený jav. Nie, ja si skôr myslím, že je to znamenie neúspechu úsporných opatrení v Európe. Takisto blížiaca sa potravinová katastrofa. Ak zrušíme potravinovú pomoc tým chudobným, pričom by sme ju navyše ešte mali navyšovať, môže k tomuto dojsť. O čom tu vlastne hovoríme? menej len 50 miliónov eur, aby sme 80 miliónom e, občanov umožnili aspoň e, raz za dva dní sa najesť. Vznikol tu plán 440 miliard eur na to, aby sa e, banky cítili v bezpečí. Samozrejme, že je tu menej zásah v oblasti polnohospodárstva, ale sú tu dotácie vývozu, takže existujú naozaj prostriedky Okrem toho, toho môžeme otvoriť novú kapitolu sociálnej súdržnosti pre pomoc najchudobnejších. To sa však nedá urobiť e, znišením sociálnych fondov a fondov súdržnosti. Ďakujeme. A teraz na dve minúty kolega Dantan. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda rady, pán komisár, už tri roky prebieha e, e, rozprava okolo plánu pomoci tým najchudobnejším a je e, zúfalo zablokovaná v rade. Situácia ako taká nie je priateľná. O to menej priateľné je, že rozsudok smrti nad týmto programom bol vyhlásený. Zažívame bezprecedentné násilie a krízy a niektoré, niektorí tú Európu budujú, iní ju nebezpečným spôsobom ohrozujú Neničme to, čo sme včera budovali práve v chvíľach, kedy ťažkosti, ktoré zažívame, narušujú väzby, ktoré naše krajiny spájajú. Spájajú naše štáty a e, súčasne tlačia e, národy k nacionalizmu. Je, tento e, reflex nezodpoveda mojej koncepcii Európy a nie je to ani pre, prejav kresťanskej demokracie, ktorú zastupujem Európa si zaslúži čosi lepšie. Európa, ktorá by sa nezužila na ekonomickú dohodu. Európa predsa zosobňuje hodnoty, ktoré by sme mali ctiť. Človek je jadrom politického zájmu a je dôležité, aby sme prekonali sterilné právne rozpravy a e, rozhodli politicky spravodlivým a zodpovedným spôsobom pridruženie k sociálnemu fondu, ktorý by bol vytvorený osobitne v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky, no už e, o to už nejde. Rozhodnutie súdneho dvora vytvára naliehavú situáciu, ktorá čo skoro postihne 18 miliónov občanov, ktorí dostali potravinovú, dostávali potravinovú pomoc. Treba zistiť, aká je spoločná koncepcia Európy. A moje presvedčenie je také, že budúcnosť nebude prechodom na národnú úroveň, či už čiastočne alebo e, plnohodnotne, ak, ak by to aj bolo e, symbolické. Nepleďme sa, len spoločne sa nám podarí prekonať obrovské výzvy, ktoré stoja pred nami. Len spoločne sa nám podarí preukázať solidaritu. A náš kontinent bude potom schopný zabezpečiť budúcnosť prosperity pre spoluobčanov. Pán komisár, vy ste navrhol o veľmi odvážne opatrenia Bohužiaľ, vyčerpal ste svoj rečnícky čas, upozorňuje rečníka pán predseda. Teraz na minútu pán Mark Tarabela. Vážený pán eh, predseda, predseda rady, pán komisár, toto nie je rozpráva, to sú len monológy, ktoré idú všetky jedným smerom, pretože všetci máme rovnaký názor. S sú len eh, odchýlky, pokiaľ ide o modality za to všetko, o čom tu hovoríme, nemôže Európa, ale len tých šesť citovaných e, vlád, Česká republika, Dánsko, Švedsko, e, Nemecko, Holandsko, e, Veľká Británia. To nie sú krajiny, ktoré by boli najchudobnejšie v EÚ, to sú krajiny najegoistickejšie. A za každú cenu treba týmto krajinám ukázať, že musia byť zodpovedné a vinné spolu zodpovedné za to, že nepod, skytujú pomoc ohrozeným osobám. Tento program by mal byť o to viac zachovaný, že tu máme krízu 18 e, miliónov občanov, ktorí sú v najhoršej situácii. Za chvíľu bude zima a musíme nájsť riešenie na budúce obdobia, aspoň prechodne na e, blížiacu sa zimu a leto. E, z rozpočtu polnospodárstva presúvať prostriedky do rozpočtu pre sociálnu súdržnosť. Európa sa nemôže vyhnúť tejto sociálnej časti svojej zodpovednosti. Ďakujeme a teraz na minútu pani Grisbeck. Ďakujem. V mojej obci sa hovorilo, e, ruky mi padajú od únavy a keď vidím pana pána komisára polské predsedníctva a všetkých kolegov, či už pochádzajú e, z tej či onej politickej strany, všetci títo majú jeden názor je to nedôstojné a škandalozné táto rozpráva o európskej pomoci najchudobnejším. Je to nedôstojné a škandalozné rozhodnutie. Toto spochybnenie je zo strany šiestich blokujúcich krajín nezodpovedné. je to hlavne politický signál, ktorý môže byť osudný tomu, čo tu chceme budovať. Takže slavnostne vyzývam podobne ako Mark e, našich kolegov, ktorí sú si všetci zajedno nemecké, britské, švedské, dánske, holandské a holandských a českých kolegov, aby požiadali svoje krajiny, aby vyvinuli tlak na to, aby prestal tento nedôstojný postoj EÚ, ktorý by mohol byť osudný pre niektorých. Ďakujeme. Teraz má slovo e, pa, pani uh, e, Herenc Garcia. Ďakujem, pán predseda. Vážený uh, pán, uh, pred, uh, pán komisár, dnes už o tom hovoril pán Barroso a zdôraznil, aká dôležitá táto téma je. Hovoril o integrácii a solidarite v období hospodárskej krízy. Uh, boj s uh, chudobou je, je e, blokovaný blokujúcou menšinou. To nie je príklad solidarity. A pritom ide o najbohatšie členské krajiny. Len 1% e, rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky. 18 miliónov osob tu môže z toho profitovať. Pán komisár má, právo, má pravdu. Tvrdí, že tieto... Hm, čl- títo členovia e, rady by mali byť napomenutí a pred koncom poľského predsedníctva by predseda e, rady mal potvrdiť tento program. Zaslúži si ďalš- ďalšie fungovanie. Musíme e, ukázať, dô- dô- podať dôkaz dôvery. Európska únia takisto musí zohľadniť stanovisko parlamentu ktoré, ktoré hovorí o navýšení prostriedkov programu. Šéfovia vlád a krajín by mali naozaj e, pri ďalšom samite e, vážne pohovoriť o tejto tej téme. Ďakujeme. Teraz mu, e, treba povedať, že toto bol prípad, kedy bolo naozaj veľmi ťažké pre tlmočníkov e, pretlmočiť tak, takúto rýchlu, takýto rýchly prejav. Máme nový systém, upozorňuje pán predseda, kedy e, máme možnosť, kedy máme možnosť stlačiť e, gombík, e, tlačidlo, keď majú, e, majú problémy s rýchlosťou vašeho prejavu. To, prosím, toho, to si buďte vedomí. Chcem vás na to upozorniť. Keď e, sa rozsvieti toto svetlo, tak naozaj je pre tlmočníkov ťažké vás pretlmočiť. Buďte si toho vedomí vám také svetielko zasvietilo a vy ste nereagovali. Pani Eranc? Vôbec som nevedela, že, že to existuje. Kde, kde je také svetielko? Ja som vám už o tom opakovane hovoril. Naozaj je to uh, systém, že ja mám uh, tu na signál od tlmočníkov, že hovoríte veľmi rýchlo. Uh, akoby SOS volanie o pomoc tlmočníkov a ja to len posúvam ďalej, zasvietí potom vám na e, vašej obrazovke. Mali by ste byť e, e si vedoma tohoto potom. E, e, e, môžeme si to vyskúšať, keď si zapnete mikrofón. Zapnite si mikrofón a zistili ste, že e, sa niečo mení. Môžem povedať prosím následovné. Keď uh, hovorím uh, v, uh, tu hore, tak nevidím dole tú obrazovku. To jednoducho nie je praktické. Uh, keď stojím pri hovorení, jednoducho to nevidím. Už som to povedala. Asi by boli vhodnejšie nejaké elektrické šoky alebo nejaké iné zariadenia, ktoré by to umožnili a uľahčili nám život. Mohol by som tu napríklad zvoniť so zvončekom, ale tak predložím každopádne celú túto vec e, na predsedníctve. Musíme to prebrať. Nejaký e, zvonček alebo niečo by bolo e, hodné. Pokračujeme v diskusii. Nech sa páči, na minútu má slovo ďalšia rečnička. Gracias, señor presidente, señor comisario. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Rozsudok súdu celkom jasne ozrejmuje, že je dôležité uchovať tento program a rozpočtový výhľad na rok 2014 až 2020 tento program aj v rámci boja proti chudobe ešte raz ukotvili. Čiže musíme prepracovať nariadenie, ktoré máme. Zároveň však treba implementovať tento program správnym spôsobom, aby sme mohli v kontexte plánovania počítať so zlepšením. Pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, musíme mať základné potraviny, k dispozícii, aby jednoducho tí, ktorí hľadujú, mohli mm, tieto potraviny využívať. Hovorili sme tu dnes o solidarite a o takýchto termínoch. To sú základné hodnoty Európskej únie a jednoducho každý z nás má právo na potraviny. Nesmieme dovoliť, aby sme jednoducho niektoré štáty, ktoré si nevšímajú túto situáciu, aby zrušili takýto základný mechanizmus, ktorý častokrát je prospešný práve pre tých, ktorí to potrebujú. Naša ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, pán minister. Európa nie je iba menovou úniou alebo ekonomickou úniou. Naši občania očakávajú aj niečo iné, predovšetkým vo v období ekonomickej krízy a nikto nepochopí, že iba právne dôvody zbavujú 18 miliónov osôb mať právo na potraviny. To sú konkrétne nároky, ktorými počítajú všetky naše dohody. Takže môžeme byť radi, že pán komisár sa vyjadril svojím spôsobom a môžeme očakávať od všetkých kolegov, aby zdôrazňovali u svojich vlád, aby rada zaujala dôstojné stanovisko. To je jediná možnosť. Komunitárne prostriedky máme k dispozícii a je preto dôležité, aby naši spoluobčania mohli skutočne žiť v dôstojných podmienkach a mali prístup aj k potravinám. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Lepáš. Na dve minúty dávam slovo pánovi Nikuleskovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som, tak ako to povedali aj moji predrečníci, privítal to, že pán Barozo dnes o tejto dôležitej téme hovoril, pretože tento program je veľmi dôležitý a skutočne som sa potešil, že to odznelo. Tento program pomáha 18 miliónom Európanom a to znamená, že viac ako jeden z 30 Európanov jednoducho potrebuje pomoc. Celá Európa bojuje s krízou a chudoba sa nachádza takmer všade. Boj proti sociálnej exklúzii je jedným z najdôležitejších komponentov našej európskej politiky a je veľmi dôležité bojovať proti tejto chudobe. Dnes pán Barozo uviedol pred parlamentom, že politické inštitúcie by mali umožňovať práve to, čo je potrebné. Ja som presvedčený o tom, že existujú možnosti riešenia, aby sme sa dostali z tejto krízy. Pokiaľ ide o výdavky v tejto oblasti, každý občan, každá občianka vyprodukuje, spotreb, vypro, vyprodukuje zhruba 180 kg potravín, ktoré jednoducho sa vyhodia a preplitvajú. Takže je dôležité, aby tieto potraviny sa dostali k dispozícii práve tým, ktorí potrebujú. Mali by sme tieto programy ďalej podporovať. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Rodust. Ďakujem pekne, cené dámy a páni. Chcela by som ako sociálna demokratka povedať, že je veľmi dôležité pomáhať ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, ale musíme vytvoriť však aj pracovné miesta, aby ľudia mali príležitosť postarať sa sami o seba. Podľa mňa je tento program s potravinami potraviny zadarmo v tej forme, akú má, nie je správnou cestou na to, aby sme pomohli ľuďom pomôcť si sám. Sú to iba almužny a to je nehodné človeka. Zdá sa úplne jasne, že nákup potravín a rozdávanie potravín zadarmo nesúvisí s agrárnou politikou, ale spadá do politiky sociálneho charakteru podľa súčasného právneho základu je sociálna politika záležitosťou členských štátov. V Nemecku máme systém tabuliek. Tu dobrovoľníci zberávajú potraviny, ktoré napríklad supermarkety už nevyužijú. Myslím si, že vzhľadom na skutočnosť, že v Európe sa vyhodí zhruba 89 miliónov tón potravín a ich využívanie. To sú takisto almužny. Vytvorme z dobrej infraštruktúry, aby ľudia neboli odkázaní na almužny a to znamená, že im treba vytvoriť práve hlavne pracovné miesta. Ďakujem pekne. Pán Papa Stamkos. Ďakujem pekne, pán predseda. To je argumentácia, ktorá je v prospech objasnenia tejto situácie. Tento program rozdávania potravín zadarmo je dôležitý práve v časoch hospodárskej krízy. Je jednoducho nepostrádateľný. Nie je akceptovateľné, aby sa pre roky 2012 krátili financie tohto programu. Potrebujeme nový právny rámec na to, aby sme vyčerpali mm, predmetné finančné zdroje v rámci mm, finančného rámca, ktorý momentálne je platný a vytvorili ďalší rámec na rok a obdobie roku 2014. Potrebujeme distribúciu finančných, e, potrebujeme distribúciu poľnospodárských produktov a musíme sa postarať o to, aby boli k dispozícii intervenčné nástroje, avšak mali by sme mať k dispozícii určitý manevrovací priestor v jednotlivých členských štátoch, aby tieto mohli distribuovať produkty, ktoré oni uznajú za vhodné. Komisia počíta s konkrétnym spôsobom financovania a je veľmi ťažké pre niektoré členské štáty eh, týmto spôsobom postupovať, ak sa to má v budúcnosti kofinancovať. Pokiaľ ide o tieto programy, tak sú veľmi dôležité. Nede tu iba o sociálny aspekt, ale ide predovšetkým o stabilizáciu trhov s polnospodárskymi produktami. To znamená, že je to v každom prípade symbolický program, ktorý vyjadruje solidaritu voči tým, ktorí ju potrebujú. Nech sa páči, pani Bereš. Pán predseda rady, nejde tu len o subsidiaritu, pretože sociálna pomoc a boj s chudobou je záležitosť, ktorú musia zdieľať všetci v Európskej únii. Nie je to záležitosť subsidiarity, je to centrálna otázka, ktorá práve ľudí, ktorí sa nachádzajú vo veľkej chudobe, e, sa týka, aby nemuseli žobrať, ale aby sa mohli normálne stravovať. Žiadna členská krajina sa nemôže obrátiť tomuto cieľu chrbtom. Uh, Eh, predseda Európskej komisie dnes ráno povedal, že finančný sektor musí zaplatiť škody a my si myslíme, že európsky rozpočet by mal podporiť túto veľmi zmysluplnú prácu, pretože tí, ktorí organizujú túto potravinovú pomoc, aby pomohli um, najnúdznejším zachovať si určitý prvok hrdosti. Nie, radi by sme zlepšili tento program. Chceli by sme, aby sa financovalo cez Európsky sociálny fond, malo by sa to však v dôsledku konečnom kompenzovať. Pán predseda rady, závisí to aj od vašich schopností. Už v pondelok by sa táto afera mohla vyriešiť a podľa toho budeme e, robiť e, odpočet vášho predsedníctva. Pani Nedelčeva následuje Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohí ľudia, 80 miliónov ľudí je ohrozených, prebažte, 18 miliónov ľudí je ohrozených chudobou a mnohé milióny závisia od tohto programu potravinovej pomoci. E, situácia sa pravdepodobne ešte zhorší, preto nemôžeme stavať tomuto programu do cesty právne prekažky, pretože musí mať dlhodobé trvanie. Samozrejme, že ten táto potravinová pomoc sa musí dostávať k tým, ktorí ju naozaj potrebujú a musí to fungovať tak, aby ľudia od e, nej neboli závislí. Musíme sa však postarať aj o to, aby ľudia mali perspektívu a nespadli do závislosti od nej. Štrukturálne fondy sú samozrejme tiež dôležité, ale Um, stravovanie uh, detí je základnou uh, záležitosťou. Samozrejme, že to nesmie byť tak, aby ľudia boli závislí od tejto pomoci, ktorú E, poskytuje Európska únia a aj e, Svetová zdravotnícká organizácia vyslala e, dôležité posolstvá v smere k tejto problematike. Je to aj jeden z miléniových cieľov. Preto potrebujeme potravinovú pomoc, ktorá však neurobí ľudí závislými od nej. nesmieme však stratiť zo zreteľa naše záväzky. Ďakujem pekne. Ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister. Európsky program pre núdznych nám pomôže v tom, aby sme naše sociálne záležitosti splnili v súvislosti s plnohospodárskou politikou. Tento program bol dôležitým nástrojom pre dôležité skupiny ľudí, ktorí trpia chudobou, najmä v situácii dnešnej finančnej a ekonomickej krízy. Pokladám za potrebné, aby núdzne osoby boli naďalej podporované na úrovni tohto roka. Vieme, že spoločná Poľnohospodárska politika má aj sociálne komponenty a je potrebné pomôcť nevyhodneným osobám. Na základe európskej solidarity musí 6 členských krajín rozoznať dôležitosť situácie a musia sa správať v prospech núdznych osôb. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Modern Moren Chartier. Úlohu e, tejto témy, um, hovoriť o núdznych, ktorí potrebujú tento program, sme splnili. Chceme v tomto programe potreb- pokračovať, pretože je to uh, výraz európskej solidarity. Uh, rada nás, uh, budeme radu veľmi pozorne sledovať, pretože uh, sa musí správať podľa základných hodnôt Európy a musí dokázať prelomiť túto hanebnú minoritnú bariéru komisia. E, váš návrh je e, veľmi dobrý aby sa tento program pripojil do Európskeho sociálneho fondu, avšak tento fond je najmä nástroj sociálnej integrácie cez zamestnanosť. V tomto zmysle by to takto malo zostať, program by mal byť zachovaný a prostriedky preň by sa mali ešte navýšiť. O toto sa budeme zasadzovať a všetci tí poslanci, ktorí sú tu, sú veľmi um, aktívni, avšak teraz mám na mysli tých, ktorí sú z tých členských krajín, ktoré patria k blokujúcej um, menšine. Povedzte prosím vašim vládam, aby niečo podnikli, pretože musia sa um, um, preklenúť cez túto uh, pozíciu blokujúcu. Ďakujem pekne. A teraz e, spontánne e, prihlášky do diskusie, je ich príliš veľa, nemôžem udeliť slovo všetkým, ale pokúsim sa. Pán Dias Semera. Sí, de... Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o solidaritu s núdznymi. Uh, na Rade ministrov poľnohospodárstva blokovala rozhodujúca menšina pokračovanie tohto programu potraviny zadarmo a minister Savický pripomenul dôležité argumenty. Avšak je potrebné pripomenúť rade, že určité percento prostriedkov je potrebné na to, aby 70 miliónov ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby v Európe, dostalo primeranú výžabu. A sú to národné prostriedky obcí a miest až do apríla minulého roka komisia e, spolufinancovala až do 40 celej sumy a Um, um, teraz, keď sa má táto podpora znížiť pre budúci rok a o, o rok na to sa má úplne zastaviť, tak s tým nesúhlasíme. Ďakujeme polskému predsedníctvu aj komisii za vašu rozhodnosť uh, v smere zachovania tohto programu a za to, že sa chcete zasadzovať za odstránenie tejto blokujúcej bariéry. Chcem sa vás však opýtať, kde zostala vaša ľútosť, pán Ciolos? Ak zostanete e, vo vašej pozícii, E, nikto nemôže postupovať proti ľútosti e, a proti Božím zákonom. Kolegovia, držte sa prosím vymedzeného ročníckého času. Teraz má slovo pani Kajlnos. Pán predseda, pani komisárka, pán komisár, dnes dopoludnia sme diskutovali o situácii únie a počuli sme o e, dôveryhodnosť a renome. Aké, aká cynická musí byť situácia, keď sa nám teraz zdá um, dôležitejšie právne stanovisko a rozhodnutie nech hľadujú ak chceme žiť vieru v Európsku úniu, ak chceme túto vieru naplniť životom, tak sa musíme podľa toho správať, pretože právne rozhodnutia nemôžu byť na prvom mieste. Ľudia musia jesť a my potrebujeme potraviny zadarmo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bové. Monsieur le président, monsieur le commissaire, Vážený pán komisár, nebudem opakovať to, čo už boli povedali všetci, ale myslím si, že je to skutočný problém dôveryhodnosti Európy vo vzťahu k tomu, čo sa deje. Hovorí sa, že je to politika štátov a súčasne politika Európy, ale keď rímska zmluva hovorí o tom, že treba zabezpečiť potraviny pre všetkých občanov, už tak je to európska politika a nie je to politika štátov. Táto situácia nám dnes ukazuje naviac i to, že existuje egoizmus niektorých členských krajín, pretože tu nie je e, málo Európy, ale je tu nedostatok vôle niektorých šéfov krajín a e, vlád. Chcem zdôrazniť slova pána komisára, ktorý písal v článku v, času, e, v novinách Le Monde, že táto politika je potrebná pre tých najchudobnejších občanov. Ak nie sme schopní spochybniť rozhodnutia rady, tak táto Európa bude vlastne poprením občanov. Ďakujem. Ďakujem ďalšieho rečničkou je pani McGuinness. Myslím si, že posolstvo tohto parlamentu je jasné. Chceme, aby tento program pokračoval z pohľadu humanitárneho. Počúvala som e, túto rozpravu a e, kladla som si o to, e, otázku, či tí, ktorí majú poskytovať túto po- pomoc, majú veľký problém s právnym základom, majú problémy s tými podrobnosťami, ktoré zaober, zaober, e, zamestnávajú nás. Je tu množstvo ľudí v tejto miestnosti, ktorí by mali riešenia. Nechcem len odsudzovať tie blokujúce štáty. Neviem si že, ne, predstaviť, že to by bola dobrá cesta vpred. Chcem ich skôr presvedčiť o hodnote tohoto programu pre solidaritu Európskej únie. Chcela by som vidieť krátkodobé riešenie v budúcich dvoch rokoch, ale takisto, ako bol povedal kolega Nicholson, chcela by som vidieť e, niečo do roku 2014. Potrebujeme robiť veci inak. Máme však problém okamžitý. Napríklad e, v Írsku e, sa stratí, stratí na túto e, potravinovú pomoc e, milión eur. E, potrebujeme rýchle riešenie, naozaj. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pán Alejandro Serkas. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, som tu celý čas prítomný. Počúvam dnešné e, príspevky kolegov i príspevky 4. júla som si vypo, e, vypočul. Táto e, situácia je naozaj zahambujúca, treba ju prekonať. Je tu tá blokujúca menšina členských krajín. Určité krajiny, ktoré ani len nepatria do rámca tohoto programu, blokujú program. To je otázka solidarity. Nejde, nejde tu o boj e, o, proti chudobe, to nie je program na boj proti chudobe, je to boj proti hladu. 13 e, miliónov je potrebných, 13 e, miliónov ľudí potrebuje ten program na to, aby sa vôbec najedli. Určite všetci sa, sú prekvapení, prečo sa kráti všade inde, akceptujú škrty všade inde, ale tu je to predsa iné tá, to, toto rozhodnutie je naozaj zahambujúce. Potrebujeme solidaritu a nie len solidaritu chudobných s chudobnými, ale e, solidaritu e, bohatých s tými, ktorí sú v núdzi. Tento program by nemal byť zastavený, mal by pokračovať a e, treba zabrániť tej e, hroziacej hanbe, že e, neposkytneme ako Európa našu solidaritu. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Rád by som tu e, vyjasnil určité nepochopenie. Subsidiarita a jej podstata neznamená len e, ochranu e, výsad členských krajín, ale znamená tiež, že keď členská krajina nie je v stave konať, tak zasiahne vyššia úroveň. A to je teda možnosť pre komisiu, aby konala. A to poľské predsedníctvo aj pochopilo a Európska komisia takisto. A to znamená, že za tejto podmienky jednoducho naše úsilie musí e, nastať, aby 18 miliónov osob malo pomoc e, tam, kde štátna pomoc e, nepostačuje. Musíme konať. Musíme tiež povedať alebo dbať na, na nasledovné sociálne kapitoly v poriadku, dobre, ale treba sa pozrieť e, e, pozorne aj na iné časti. Treba sa pozrieť na otázky polnospodárov. Tu by sa dali naozaj odbúrať prebytky a naozaj je tu možno aj možnosť e, rozlíšiť medzi národnými a európskymi kompetenciami v oblasti sociálnej. Ďakujem a teraz pani Kretu. Ďakujem Vážený pán komisár, vážený pán predseda, chcem sa e, pridať k predrečníkom, ktorí hovorili o cynizme e, tejto blokujúcej menšiny. E, tu nemôžeme akceptovať. Minulý rok sme mali rok boja proti chudobe, ale bol to asi len symbolický názov, pretože teraz, keď ide o činy, tak sú tu naďalej vlády, ktoré demonstrujú neochotu k solidarite tento program je jeden z mála nástrojov, prostredníctvom ktorého Európska únia môže e, občanom priamo pomôcť. E, asi 40 miliónov ľudí žije priamo v chudobe a myslím si, že nepredlženie tohoto programu bolo, by veľ, bolo veľkým problémom. Myslím si, že problém financovania z rozpočtu pre e, polnospodárstvo by bol dobrou možnosťou a dúfam, že táto možnosť čo najskôr na, nastúpi a bude fungovať pre chudobných. Ďakujem. A pani Devo je poslednou rečníčkou v e, tomto kole rečníkov. Šesť členských krajinov, krajín má v rukách osud 18 miliónov e, občanov v núdzi. Šesť členských krajín, ktoré tak robia, E, správnych e, dôvodov. Právne dôvody sú vec jedna a humanitárne rozhodnutia vec druhá. Ako neprejaviť zlobu voči tým, ktorí sú hluchí k volaniu organizácií, ktoré pomáhajú najchudobnejším? A my, európsky poslanci, zastupcovia všetkých občanov, chceme Európu, kde národný egoizmus e, by Nechceme politiku, kde národný egoizmus by e, nedbal na problémy e, ľudí v núdzi. Dajme, túto, dajme tejto pomoci silnejší právny základ, ale nezabúdajme na tých, ktorí v roku 2012 sa budú spoliehať e, v období ťažkej kríze práve na takúto pomoc. Ďakujeme a teraz dávam slovo komisii. Pán komisár, prosím, zhrňte rozpravu a odpovedajte na otázky. Euh, euh, Vážený pán predseda, rád by som vniesol do diskusie zo pár upresnení k poznámkam, e, ktoré tu odzneli. Nechcem e, presvedčovať presvedčených o prednostiach tohoto programu. Snáď by som využil skôr túto cestu na to, aby som niektoré formulácie e, E, aby niektoré formulácie dospeli k ušiam, ktoré e, by ich mali počuť. Táto oblasť spadá do oblasti e, sociálnej európskej i národnej politiky. Komisia sa pre obdobie 2014 až 2020 teda stanovila svoje priority a navrhuje, aby rozpočet tohoto programu bol zaradený do politiky súdržnosti a sociálneho začlenenia. Otázka, či to má spadať pod národnú úroveň, je rozhodnutie politické. A myslím si, že väčšina e, rozhodne práve takto pre roky 2014 až 2020. A teraz však ide o roky 2012 a 2013. V tomto roku sa parlament a rada shodli na tom, že tento program do e, spoločnej polnospodárskej politiky. A i tu chcem vlastne po, len posilniť predstavu že Európsky súdny dvor nespochybňuje nariadenie. Súdny dvor požaduje, aby sme dodržali nariadenie, ktoré platí. A komisia chce zmeniť toto nariadenie, aby sme mohli robiť svoju prácu. Súdny dvor však politicky rozhodovať nebude. Tu však aj iné inštancie, tie treba priamo rozhodnúť, Komisia svoj diel práce odviedla a predložila legislatívny návrh, aby sme mali, vzali do úvahy i zistenia súdneho dvora. Ale súdny dvor neobmedzuje, neobmedzuje nákup na trhu. pretože to nariadenie je možno na to, aby, teda je tu na to, aby sa podľa neho e, konalo. od roku 2014. Myslím si, tento program bude v sociálnej politike. To nám však nebráni rozhodnúť teraz na základe spoločného právneho základu. Máme e, zásoby, ktoré predstavujú viac ako 100 miliónov eur a ten program na roky 2012 a tak ďalej nemôže patriť do sociálnej politiky, pretože i tam máme určité zásoby. Teda treba zachovať tento dvojitý právny základ, spoločná polnohospodárska politika, spoločná sociálna politika a komisia teda predloží tento návrh na Rade pre sociálne veci, ktorá prebehne do začiatku budúceho týždňa a ja verím, že Rada pre sociálne veci alebo budúca Rada pre polnohospodárstvo dospeje k rozhodnutia. Zazneli tu tiež pripomienky k spolufinancovaniu. Niektoré členské krajiny si nemôžu dovoliť spolufinancovanie v, v rámci spoločného legislatívneho návrhu. Už som to povedal, komisia je pripravená revidovať myšlienku spolufinancovania, pokiaľ je to tá vec, ktorá bráni rozhodnutiu. Mám e, teda nádej, že dospejeme k rozhodnutiu, pretože viem, že nielen komisia, ale aj polské predsedníctvo je veľmi odhodlané. Pokiaľ ide o účinnosť tohoto fondu, pán Nicholson povedal o tej, hovoril o tejto otázke. A pokiaľ ide o plýtvanie, áno, od roku 2014 uvidíme, ako sa dá zlepšiť fungovanie tohoto programu. Ale pokiaľ ide o účinnosť, je to jeden z programov, kde môžeme uviezť konkrétne čísla. 440 miliónov tón potravín odovzdaných 18 miliónom príjemcov. Sú tu teda jasní príjemci, ktorí dostávajú tieto prostriedky a chcem tiež povedať, že tieto prostriedky predstavujú 500 miliónov eur ročne. Často sa to používa ako páka pre zhromažďovanie produktov, ktoré nebudú vyplýtvané. Prispieva to e, e, k riešeniu zásobovania potravinových bank a tieto prostriedky sa tiež využívajú aj ako určitá páka. Takže ten program celkovo vzaté má oveľa vyššiu hodnotu než 500 miliónov eur, ale 500 miliónov eur používame ako určitý nástroj. Toľko som chcel e, na upresnenie povedať v nádeji a snáď s presvedčením, že sa nám spoločne e, s radou podarí nájsť väčšinu, aby sme mohli pokračovať nie neskoro, ale môže sa stať, že za niekoľko mesiacov neskoro byť môže a ja verím, že tomu tak nebude. Merci beaucoup. And last but not least... Ďakujem pekne a ešte dostane slovo pán Savický za radu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, poslanci, poslanky, nechcel by som sa poďakovať za túto rozpravu, bez pochyby mi to pomôže, pokiaľ ide o preťatie toho gordického úzla, ktorý sa v podstate, ktorý vznikol v roku 2009, odtedy máme túto blokujúcu menšinu. Odtedy sme už mali 6 predsedníctiev a ak sa pozrieme na francúzske predsedníctvo, každé predsedníctvo si od francúzského neskôr podávala tento horúci zemiak ďalej a ďalej. Chcem povedať celkom konkrétne, že eh, po, polské predsedníctvo nechce podať tento horúci zemiak ďalej. Chceme situáciu vyriešiť čo možno najbližšej dobe. Ako politik však musím povedať, že sa hambím, keď vidím, že blokujúca menšina je vytvorená z krajín, ktoré v minulosti využívali takéto nástroje a v minulosti jednoducho nemali žiadny problém s pomocou chudobným a núdzným. Teraz vytvárame nejaký umelý problém. Ako povedal pán komisár, nejde tu o právny problém, ide tu o problém financovania, ide tu o problém politického rozhodnutia. Dnes v tomto parlamente ste prijali balíček šiestich legislatívnych návrhov. Ide o balíček, ktorým sa, majú, ktorým sa má pomôcť bankám. Nehambia sa tieto, týchto šest členských štátov a ich vlády, že bez rozhodnutia sa jednoducho nepomáha nepomáha relatívne malou sumou ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú. Som rád, že sme tu mali politickú diskusiu. Som rád, že nedávame hlavu do piesku. Pre týždňom som to na rade takisto prezentoval, pretože chcem, aby Európania vedeli, kto čo hovorí a prečo tak hovorí. Som presvedčený, pán predsedajúci, že v rámci tejto diskusie pokiaľ ide o blokujúcu menšinu. Jednoducho prebudíme tieto svedomia tých, ktorí to blokujú. Ďakujem pekne, pán Savický. Diskusia o potravinách zadarmo sa týmto dostala ku koncu a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu.